Teraz pristúpime opäť k hlasovaniu. Ďalšia správa je správa o pokroku Turecka za rok 2010. Pozmeňujúci návrh 10, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre, ak chcete, tak si to overíme. Overujeme návrh 10. Péras Horieš. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 12, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Pani Omen Rujten žiadal slovo. Áno, chcela som oznámiť, že som dosiahla dohodu s tenevými spravodajcami, pokiaľ ide o ústny pozmeňujúci návrh odseku 18. To znamená, že pozmeňujúce 26 a ck 18 e, sa stiahuje zo strany pani e, Flotera a preto odporúčam skupine, aby sme hlasovali za pozmenie sa návrh 29 k tomuto odseku. Uh, OK. Uh, tropologia 29. 29. Kto je za? Proti? Bolo to zamietnuté, ak sa nemýlim. Dobre, overíme si 12. Otváram hlasovanie. Overujeme si 12. Pérez Forias. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dvadsaťšestka tá bola stiahnutá, takže teraz eh, máme ústny pozmaňovací návrh k odseku 18, pani Van Ruiten. Yeah. Je tu ústny pozmeňujúci návrh, chceme doplniť e, v odseku 18. Ja to prečítam. E, znepokojuje nás nedostatok e, pokroku pri tomto šetrení a poznamenáva, že nedávne zadržania známych novinárov ako Nedem Sener a Chmečik môže vyústiť do straty dôveryhodnosti týchto súdnych procesov ktoré by mali naopak posilniť demokraciu. Má k tomuto nejaké námietky, prosím, k tomuto návrhu? Ak nie, takže prejdeme ďalej k hlasovaniu o 18. tak to ústne pozmenené. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zametnuté. 27. Kto je za? Proti? Združali sa? Zametnuté. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zametnuté. Dobre. Overíme si 13, ak chcete. čo Favorieš. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 28, kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Takže uvarujeme si 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 24, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Trojka, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 14. Kto je za? Dobre, chcete si overiť trojku? Dobre. Otváram hlasovanie. Pérez Foforias. Končím hlasovanie. Tak ako som povedal, bolo to schválené. 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zametnuté. 15, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz 30. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ocek 40 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 32, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Teraz Soforias. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 33. Opäť menovité hlasovanie. Otváram ho. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Poznací návrh 38. Opäť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Peraš Forias. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 34. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 35. Menovité hlasovanie. Otváram ho. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, dnes mám dobrú náladu, takže overíme si pozornosť návrh 5. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozrite návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 36, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 17, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 18, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si 18. -ku. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 25. Dvadsať. Kto je za? Schválené. Teraz si ešte overíme 19. Končím hlasovanie. Myslím, že zariadenie nefunguje. Prosím technikov, aby ste na to pozreli. Takže to bola 19. Teraz prejdeme k návrhu 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Aj toto si hovoríme. Hovoríme návrh 25. Pera Šoforieš. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 4. Kto je za? Mm-hmm proti, zdržali sa schválené 20, Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 21, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si šestku. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz sedmička, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zametnuté. Osem, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zametnuté. 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zametnuté. Dobre, toto musíme vyhrať, takže overíme si deviatku. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Blahoželáme spravodajkyni. Ďalším bodom v našom hlasovaní je Európsky integračný proces Čiernej hory. Jednotka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Overíme si jednotku. Končím hlasovanie. Schválené. No, nepreháňajme to. Teraz e, odsek 32 v dvoch častiach. Prvá časť je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Konečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalším bodom je stratégia Európskej únie pre oblasť integrácie Rómov. Pozmeňte návrh 1. Otváram hlasovanie menovité. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 3. Menovité hlasovanie, otváram ho. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 36, opäť menovité hlasovanie, otváram ho. Koniec hlasovania. Schválené. Odsek 40, menovité hlasovanie, otváram ho. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 41, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Schválené. Odsek 50, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Odsek 58, Menovité hlasovanie. Hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Odsek 59, menovité hlasovanie, otváram ho. Koniec hlasovania. Schválené. Odsek 98, menovité hlasovanie, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené. Ocek 100. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Ocek 102. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz záverečné hlasovanie, opäť menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Teraz Soforias. Konec hlasovania. Blahoželáme pani Jaroke, správa bola schválená. Τελευταία ψήφος για σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι. A teraz posledné hlasovanie, kolegovia, ide o správu pána Langena o priemyselnej politike vo veku globalizácie. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Jednotka. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Dvanáctka. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Dvojka. Kto je za? Proti? Zdržali sa Overíme si dvojku. Pérez Foforias. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz 3 eh, a 4 spoločne. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 3 na 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené na návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Odsek 41, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 51. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, to je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Odsek 54 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za? proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, Teza. je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 59, to je za, moment. Dobre, takže odsek 59, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 64 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 75, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to. Okay, my, my, my mistake, my prepáčte, pomýlil som sa. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ocek 89 v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ocek 90. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ocek 108 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozrite vrch 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si sedmičku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Úvodné ustanovenie F v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz záverečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Blahoželáme, pán Lange.